ho zrušili, aby vyhlásili moratórium na vykonávanie rozsudkov trestu smrti. Dziękuję Państwu. Ďakujem, dámy a páni. Teraz prejdeme k prijatiu zápisnice